o akej politickej e, strane v tejto krajine hovoríme. E, nezabúdajme na to, že ide tu o skutočnú asociáciu Európskej únie a Ukrajiny. Ďakujem pekne, pán Migalsky. Ďalším rečníkom je pán Campbell Beneman. Pán predseda.